Pilar, neviem teda, ako sa hlasuje. Ospravedlňujem sa. 598 za, proti, zdržali sa, prijatí. 599 za, proti, zdržali sa, schova, prijatí. 600 za, proti, e, zdržali sa, prijatí. 601 za, proti, schválený. 602 za, proti, zdržali sa prijatí 603 za, proti, zdržali sa prijatí 604 za, proti, zdržali sa prijatí 605 za, proti, zdržali sa prijatí 606 za, proti, zdržali sa zamietnutí 607 za, proti, zdržali sa prijatí 608 za, proti, zdržali sa prijatí 609 za, proti, zdržali sa prijatí 610 za, proti, zdržali sa prijatý. 611 za, proti, zdržali sa, prijatý. 612 za, proti, zdržali sa, prijatý. 613 za, proti, zdržali sa, prijatý. 614 za, proti, zdržali sa, prijatý. 615 za, proti, zdržali sa, prijatý. 616 za, proti, zdržali sa, prijatý. 617, 618 spoločne za, proti, zdržali sa, prijatý. 619 za, proti, zdržali sa, prijatý prijatý 620 e, za, proti, prijatý 621 za, proti, prijali, e, zdržali sa prijatí 622 za, proti, zdržali sa prijatí 623 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 624 za, proti, zdržali sa prijatí. 625 za, proti, zdržali sa prijatí. 626 za, proti, zdržali sa, prijatí. 627 za, proti, zdržali sa, prijatí. 628 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 629 za, proti, zdržali sa, prijatí. 630 za, proti, zdržali sa, prijatí. 631 za, proti, zdržali sa, prijatí. 632 za, proti, zdržali sa, prijatí. 633 za, proti, zdržali sa, prijatí. 634 za, proti, zdržali sa, prijatí. 635 za, proti, pri, zdržali sa, prijatí. 636 za, proti, zdržali sa, prijatí. 637 za, proti, zdržali sa, prijatí. 638 za, proti, zdržali sa, prijatí. 639 za, proti, zdržali sa, prijatí. 640 za, proti, zdržali sa, prijatí. 641 za, proti, zdržali sa, prijatí. 697 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. 102 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 2 spravodajcu prijatý. 4 Eh, zamietnutý 5K, prijatý 3 za, proti, zdržali sa, prijatý 6 od Envy, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 102 má dve časti. Prvá časť za, proti, 102 Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. 103 za, proti, zdržali sa, prijatý. 104 za, proti, zdržali sa, prijatý. 104 za, proti, zdržali sa, prijatý. 106 za, proti, zdržali sa, prijatý. 9 od Envy, za, proti, zdržali sa, prijatý. 111 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 od Envy, za, proti, zdržali sa prijatí. 112 za, proti, e, zdržali sa prijatí. 11 a 12 od Envy, za, proti, zdržali sa prijatí. 113 e, za, proti, e, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. 116 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za 117 e, a 118 za proti, zdržali sa prijatí. 121, 122, 123 za proti, prijatí. 127 prijatí. 14 od Envy za, proti, zdržali sa prijatí. 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 od NV dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 1, 2, 9, za, proti, zdržali sa, prijatý. 16 od NV e, prijatý. 134, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 135, 136, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 1 za, 1, 3, 8, 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhý kompromis za, proti, zdržali sa, e, prijatý. Konečné hlasovanie. Otváram e, konečné hlasovanie elektronicky. Votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Eh, bene, votazione chiusa. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 48 eh, ku 7, jeden sa zdržal. Výborne, pán Belet. Blahoželám. Teraz ideme k rokovaniam hlasujem, otváram hlasovanie. Hlasujeme o inštitucionálnych rokovaniach. Eh, abbiamo cominciato 10.30. Mm. Dovete votare, la votazione è aperta per le negoziazioni, prego. Otváram hlasovanie o medziinštitucionálnych rokovaniach. Máme dosť o čom hlasovať. Myslím, že hlasujeme. Každý hlasoval? Výborne. Uzatváram hlasovanie. 50 ku 1, dvaja sa zdržali, kto bol proti. Ideme teda na ďalšie hlasovanie. Výborne. Výborne. passiamo al rapporteur Kramer, eh, emendamento 1. Pani, pán Kramer, e, teraz e, pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, e, prijatý 2. Za, proti, zdržal sa, prijatý. Ospravedlňujem sa. Trochu je to pomyslen, pomilené. Sú tu dve časti. Ospravedlňujem sa. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Zdržal sa. Skontrolujme si to, pretože to nebolo jasné. sì, grazie. Bene, votazione chiusa. Nič je tam pokazané. 3 a favore, 25 contro. Zamietnuté 25 až 20, 25, 23. Druhá časť. Kompromis 3. Za, proti, zdržal sa, prijatý. 33. Za, proti, zamietnutý. 35. Za, proti, zdržali sa, prijatý. 9 od spravodajcu za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 10 od rozpočtového výboru za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 47 ide od, eh, hlasujem o desiatky od eh, výboru pre rozpočet. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 36 ku 17 e, návrh bol prijatý. 47 za, proti, zdržal sa, prijatý. 11 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijatý. 13 e, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijatý. 14 z, z rozpočtového výboru prijatý. 51 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 15 od rozpočtu za, proti, zdržal sa, prijatý. 52. S ďalším pozmienujúcim za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 16 od rozpočtového za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. 59 za, proti, zdržal sa, prijatý. Kontrolujeme si 59. Otváram hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 59. Um, ehm, je tu pri, pri, Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý 28 ku 24. 16. Ospravedlím sa. Kompromis 6. Za, proti, zdržal sa, prijatý. 63. Za, proti, zdržal sa, prijatý. Preveríme si 63. Nebolo to celkom jasné. Otváram hlasovanie o 63. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 31 ku 20. 18 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. 64 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 65 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 67 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 68 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 69 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 19 za, proti, zdržal sa, prijatý. 70 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 20 za, proti, zdržal sa, prijatý. Preveríme si 20. -ku. Otváram elektronické hlasovanie ku 20. 17, takže eh, hovorím, 17 eh, bola zamietnutá, eh, teraz hlasujem o 20. -ke. Uzatváram hlasovanie zamietnutý 29 ku 26. 71 má dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Myslím. Preveríme si druhú časť eh, pozmejúceho návrhu 71. Utváram elektronické hlasovanie. Ide o prijatý 29, 26, 21. Za, proti, zdržal sa. Prijatý. 73 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 22 za, proti, zdržal sa, prijatý. Trojka od rozpočtu za, proti, zdržal sa prijatý. 4 od rozpočtu za, proti, zdržal sa prijatý. 5 od rozpočtového za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržal sa prijatý. 28 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 5 so všetkými pozmeňovacími návrhmi za, proti, zdržal sa, prijatý. 30 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 6. Prepačte, prvá časť. Za, proti, zdržal sa, prijatý. 6. Druhá, druhá časť. Za, proti, zdržal sa, prijatý Myslím, že bol zamietnutý, ale aj tak si to preveríme elektronicky. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 6. Otváram hlasovanie. ku 27. Znamená to, že bol zamietnutý tento pozmeňovací návrh. 31 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 32 za, proti, zdržal sa, prijatý. 7 za, proti, zdržal sa, prijatý. Konečné hlasovanie bude elektronické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 47 za, ďalší proti, bez z tých, ktorí sa zdržali. Ďakujem kolegovia za spoluprácu pri hlasovaní. Spravíme si 5-minútovú prestávku pre prípad, že by niekto chcel odísť, aby mohol a potom budeme v zasadnutí pokračovať. questo non funziona. Allora ricominciamo i lavori dando la parola al collega Tozenovski. Vážení kolegovia, budeme pokračovať. Slovo má pán Tošenovský. Vážená pani predsednička, kolegyňa, kolegovia, dnes máme pred sebou opäť návrh, ktorý sme už prediskutovali niekoľkokrát a zorganizovali sme aj verejné vypočutie, takže je to vec, o ktorej sa už diskutuje dlhšiu dobu. Pokiaľ ide o problematiku broadbandu, dostali sme k tomu 254 pozmeňujúcich návrhov a so svojimi kolegami, tieňovými spravodajcami, sme už pripravili 37 kompromisných návrhov. U niektorých ešte hľadáme textové vyjadrenie, aby sme naozaj mali podporu všetkých politických skupín. Nebudem opakovať všetky priority, ktoré sme v tomto materiálu v tomto materiáli uviedli, pretože o tom sme už viackrát hovorili. Domnievam sa ale, že zásadná zmena E, to sú tie známe ciele digitálnej agendy. A predpokladám, že sme sa dohodli, že tieto ciele treba upraviť, aby Európa bola schopná pri realizácii týchto cieľov na svetovej úrovni a že sa posunie práve v tejto oblasti na zodpovedajúcu technologickú úroveň a bude pripravená do budúcna e, v záujme lepšej konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia, ale obecne sa to týka celého prostredia v rámci Európy. Naše priority sú zabezpečiť prístup všetkých domácností k vysokorýchlostnému internetu e, rýchlosti aspoň 100 megabajtov a dokonca potom aj na hodnoty vyššie než 1 GB. Takže dosiahnutie týchto rýchlostí by mali byť, teda projekty, ktoré sa na toto zameriavajú, by mali byť prioritne financovanie, financované a preto to chcem aj naučite textovo vyjadriť, aby žiadatelia presne vedeli, v akom prostredí sa môžu pohybovať. Zároveň sa snažíme, aby bola zaručená akási flexibilita pre rôznorodosť projektov, ktoré súvisia s inými podmienkami každom členskom štáte, pretože každý členský štát, alebo mnohé členské štáty, majú rôznu mieru pripravenosti a aj technického zázemia. Ďalší bod. Technologická neutralita. Tu sa snažíme o to, aby niektoré technológie neboli zvýhodňované, ale na druhej strane si myslíme, že je nutné zabezpečiť, aby prostriedky z tohto fondu išli na tie najlepšie technológie, Chceli by sme podporiť práve zvýšenie technologickej úrovne tam, kde sa dosahuje tej najlepšej možnej technickej úrovni, úrovne v danom odvetví. Súhlasíme, že je nutné e, sústrediť sa aj na oblasť dopytu, kde by projekty mali z časti zohľadňovať aktuálne potreby zákazníkov, tak ako sa dopyt rozširuje, hlavne ten dopyt po vyšších rýchlostiach a vyššej technologickej úrovni. Projekty by mali aj motivovať a poskytovať služby nad rámec súčasných požiadaviek, pretože práve v tejto oblasti je vývoj nesmierne rýchly a celosvetovo si musíme uvedomiť to, že to, čo platilo pred troma rokmi, je dnes už temer zastaralou technológiou a preto je potrebné byť pripravený do budúcnosti kde sa dá očakávať, že v tejto oblasti nastane ohromný rozvoj. Záverom by som chcel poďakovať svojim kolegom, pánovi kolegovi Ekmarkovi, pani kolegyni Trautmann, kolegyni Anders Dotes za veľmi vysokú mieru podpory a pomoci, pretože vďaka ich pozmeňujúcim návrhom a diskusiám, ktoré sme viedli, Myslím si, že tento materiál sa skutočne veľmi obohatil a sme pripravení ešte v niektorých týchto detailoch ich dopracovať, tieto materiály tak, aby sme boli pripravení na hlasovanie vo výbore. Chcel by som len pripomenúť, že hlasovanie o tom, tejto správe e, sa plánuje na 5. novembra a správa, pokiaľ prejde výborom, by mala byť na pléne niekedy v januári budúceho roku. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Grazie a lei, kolega. Ďakujeme, vážený kolega. A teraz poprosíme tieňových predstaviteľov, pán Hopmark. Ďakujem veľmi pekne a v prvom rade chcem poďakovať a zablahoželať pánovi Tošenovskému. Jeho správa skutočne veľmi dobre načrtáva najdôležitejšie veci, ktoré musíme urobiť. A musíme si lepšie zaostriť e, pozornosť na naše ciele. No. Takže je tu viacero otázok a problémov, ktoré pred nami stoja v súvislosti so širokopásmovým internetom. Takže pre mňa e, je určitou obavou to, čo stojí v pozadí našich diskusí, teda to je práve ten fakt, že značná časť, a to najdynamickejšie, čo sa týka rozvoja v súvislosti s internetom a broadbandom, tak to neprebieha v Európe. Južná Korea, jeden z, z tých e, rýchlo sa rozvíjajúcich azijských štátov, tam e, ma, oni sú vo vedúcej pozícii. A potom sú tu Spojené Arabské Emiráty, Hongkong, Japonsko, Tajvan. Toto je práve znak e, toho, že naozaj ten vývoj je veľmi náročný. My v Európe riskujeme, že nebudeme vôbec jednotka. Ani možno ani dvojka, ani možno ani trojka, ani štvorka. A z mojej perspektívy, vážení kolegovia, toto nie je len o kapacite broadbandu, len o rýchlosti, ale je to o tom, že sa budú vytvárať aj nové služby. Ešte prednedávnom, keď sme boli radi, že sme dokázali vôbec poslať nejaký e-mail alebo nejaké listy. Neviem, či si kolegovia pamätajú ešte keď ešte sme mali obrazovky zelené a písmena boli žlté a bolo to úžasné, fantastické. Takže sme už niekde inde a služby dnes sú iné, než boli vtedy. Fakt je ten, že tá vyššia kapacita, teda čím je väčšia tá kapacita, ktorú máme, tým viac služieb vlastne bude súvisieť aj s tým rýchlým vývojom. Prekvapuje ma skutočnosť, že Japonsko už otestovalo optokáble. A teraz to poviem naplno. Vlastne je to 14 triliónov bytov za sekundu. To je obrovské číslo, ťažko si ho aj predstaviť. To je obrovské. Obrovská rýchlosť. 14 triliónov, to je ako 14 terabitov. Čiže to je tisíckrát viac než gigabajt. A to nie je niečo bežné. Čiže vlastne sa tu menia hranice technológie a to za každým veľmi rýchlo. Čiže preto je veľmi dôležité, že keď si budeme vlastne stanovovať svoje ciele, pokiaľ je budúcu kapacitu v Európe, musíme myslieť e, na úrovni roku 2020 a nie 2012. To, čo je dobré teraz, v tomto roku, bude v roku 2020 už dávnou minulosťou. Takže keď sa pozrieme teraz dozadu, ako fungovali veci v roku 2004, naozaj sme zaznamenali veľmi rýchly rozvoj. A v podstate sa to netýka len rýchlosti a kapacity z technologickej perspektívy, ale ide o to aj tie nadvezujúce služby. A tieto sú nové služby, ktoré odtedy sa vytvorili. To ovplyvňuje určite aj produktivitu a efektivitu našich ekonomík. Takže toto je jedna z oblastí, ktorá je jednou z najvýznamnejších pre konkurencieschopnosť Európy a pre rozvoj našej digitálnej ekonomiky a ekonomiky zameranej na služby. A vlastne takto sa aj umožní operátorom pardon, telekomunikačným operátorom aj ďalším naozaj udržať sa na špici. Myslím si, že kompromisy, ktoré načetol pán Tošenovský, sú dobré. Ale nechcem ich nejak e, rozrieďovať, ako znižovať ich význam. Ale poviem tri veci. Poprvé, naše ciele vlastne súvisia s určitými kritériami. Tie ciele, ktoré si stanovíme, budú mať určité dôsledky pre realitu. Ak budú príliš nízko postavené, tak to nebude dobre. Keď budú príliš vysoké, bude to vyšší e, a rýchlejší vývoj. A to samozrejme bude súvisieť aj s potrebou e, nákladov, aby sa splnili príslušné kritériá. A našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby Veľké mesta, univerzitné mesta mali tú najvyššiu kapacitu na svete, pretože to je podmienka, aby sme sa udržali na vedúcej pozícii. A samozrejme, ten cieľ sa dá aj znížiť, tá látka nemusí ísť tak vysoko, ale myslím, že na týchto veciach sa zhodneme. Je tu ešte jedna vec, a to po druhé. Keď si teraz stanovíme ciele, tak vlastne aj definujeme štruktúry na rok 2020, pretože investície, ktoré sa dnes uskutočnia, sa už ťažko budú nahrádzať o 2-3 roky od teraz. Čiže ak si teraz stanovíme kritéria príliš nízko, ak tú látku dáme nízko, tak vlastne sa o 2-3 roky ocitneme v oblasti internetu a broadbandu v situácii, ktorá bude znamenať, že nebudeme dosť konkurenciaschopní. Takže Ide o to, e, pozrite sa na časti Európy, kde sa investovalo do broadbandu. Hej? Vlastne nehovorím o vidieckých oblastiach teraz. Hovorím o oblastiach s vysokou hustotou obyvateľov a s veľkým ekonomickým zázemím. Proste ide o to, aby sme nemali malú kapacitu k dispozícii, pretože to obmedzuje možnosti. A chcem povedať ešte jednu vec. Po tretie, Dôležité je, že ak e, naozaj chceme e, prekonať tú digitálnu dividendu, ak naozaj chceme, teda, aby e, sa zaistilo to premostenie aj smerom na vidiek a tak ďalej, tak treba mať na zreteli aj roky 2015, 17, 2020. Čiže práve tú flexibilitu spomínal aj spravodajca. Ide o to, aby sme sa držali toho, čo si vytýčime. Jeden GB eh, pre vysokointenzívne oblasti, ale 100 GB pre vidieck. Pretože, pretože vidiecké oblasti potom aj v tomto zmysle svojom zostanú aj do budúcna vidieckými. Ale musia mať tiež náležitú rýchlosť pripojenia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Katrin Trotman. Ďakujem. Pani eh, predsednička, ja by som takisto chcela eh, podporiť spoluprácu, ktorá sa udiala v, pri príprave tejto správy, pretože všetci sme mohli pod vedením pána Tošenovského k tomu eh, prispieť. Vzhľadom na to, že ide o trojitú správu, e, je, ide tu o pokrytie celého európskeho územia, ide tu o rozvoj služby a tretia časť tejto výzvy to je prínos k oživeniu ekonomiky v prospech všetkých našich občanov v Európe. Musíme, eh, si, musiť, musíme si dávať pozor na to, aby sa v tejto správe dostatočne zdôraznila účinnosť tohto systému, pretože keby nebol systém dostatočne účinný, eh, nevyužili by sme túto príležitosť na dosiahnutie skutočnej konkurencieschopnosti. Ďalej tu je ďalšia výzva a síce e, netreba umožniť, aby sa znížila e, suma, ktorá sa e, prideluje na vývoj nových technológií a ich sietí. Treba skutočne poukázať na tie veci, na ktorých sme sa dohodli, na body, kde ešte treba rozprúdiť diskusiu. Eh, tie veci, na ktorých sme sa dohodli, sú eh, troch typov. Poprvé, pokiaľ ide o návrh skupiny expertov, ktorá pomáhala komisii, dospela k e, zhode názorov na e, rozsah pôsobnosti, ako aj na e, okruh odvetví. Po druhé, musí sa postupovať v synergii s ostatnými odvetviami, predovšetkým s energetikou, ale zrejme treba zabraniť príliš veľkému rozptýlu do iných odvetví. Po tretie, e, súhlasíme s lepším zapojením sa miestných e, e, orgánov, orgánov miestnej samozprávy do CEP. E, treba ešte doriešiť predovšetkým otázku cieľov. Je mi veľmi dobre známa a viem pochopiť e, to, čo pán spravodajca e, presadzuje ako ambíciu Európskej únie, ale komisia samozrejme priznáva aj to, že digitálna agenda je, príli, je mimoriadne náročná a že je veľmi ťažké si stanovovať príliš ambiciozne ciele, aby sa e, nezvyšili neumerne náklady na digitálnu agendu s tým, že by sa e, nepokryli všetky také odľahlejšie oblasti. Takže je potrebné, aby sme my pokryli celé územie únie, predovšetkým v tých častiach, kde ľudia ešte nemajú možnosť rozvíjať e, skutočné siete a je tu teda riziko, že tu nebude možné zabezpečiť e, vysokorýchlostné siete. E, náš výbor na to musí dohliadať, pretože si myslím, že máme ciele, ktoré nie sú celkom e, prepojené na geografické reality Európy. A to isté platí aj e, preto, že treba dohliadať na to, že e, pokiaľ ide o mechanizmy európskeho prepájania, tieto by mali byť e, určené pre všetky oblasti. To znamená, že exkluzívna priorita niektorých cieľov nie je na mieste v etape, ktorá bude predchádzať samotnej realizácii Eh, spravodajca navrhuje, aby sa uskutočnila štúdia trhu. To nám samozrejme vyhovuje, pretože nie je treba investovať eh, prostriedky tam, kde to nie je účinné, ale v tejto fáze prešetrovania by sme nemali dopustiť, aby trvala príliš dlho a aby bola prekážkou takých potrebných eh, súkromných investícií do tohto odvetvia. Takisto, takisto treba e, prihliadať na úlohu telekomu e, a telekomunikačných služieb. Je to odvetvie, ktoré potrebuje e, oživenie a je to odvetvie, ktoré je veľmi dôležité pre európsku konkurencie schopnosť. Takže toto je naša povinnosť E, je pochopiteľné, že máme aj ďalší cieľ, na ktorý by som chcela záverom poukázať, a to je e, nevyhnutnosť e, vytvoriť rámec v rámci horizontálnej dohody. E, takže nemôžeme dopustiť, aby definícia cieľov a spôsobov išla e, smerom, ktorý nie je v súlade s týmito riadiacimi horizontálnymi líniami. Nechceme sa dostať e, do rozporu. A napokon konkrétna kontrola tohto, kontr- tohto procesu, úloha, ktorú tu zohráva EIB, ako aj členské štáty, to všetko speje k vytvoreniu kolektívnej doktriny a to všetko sa musí udiať ešte pred e, uskutočnením trialógu, pretože my musíme túto konvergenciu e, odložiť až e, na ten čas, keď budú všetky kritické kroky urobené. Ďakujem. Ďakujem, Katrín. Pán Krojcman má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tak ako predrečníci, ja musím v zásade súhlasiť s tým, čo tu odznelo v rámci diskutovaných e, kompromisných návrhov. Ale mám tu ešte niektoré body, kde mám pochybnosti. Je to pozícia ALDE a počerkujem, že ide o čísla, ktoré sa týkajú finančnej pomoci vo všetkých prípadoch by sa nám, by nám mali stačiť eh, finančné nástroje, ale eh, finančné investície by mali byť zaujímavé a nenahrádzať ich eh, a mali by byť zohľadňované pri rozhodovaní projektoch. Už pri prvej výmene názorov som sa vyjadril, že treba zohľadniť aj to, aby regionálne sme uvážili, kde odbúda obyvateľstvo a tam treba nasadzovať e, širokopásmové siete, kde sú najefektívnejšie, či budú najefektívnejšie. Treba počiarknúť, že vidiecký priestor nesmieme zanedbávať vedomé a treba mať na pamäti potreby tých, ktorí majú sídlo, ktorí bývajú práve na vidieku aby mohli byť e, vďaka širokopásmovému internetu konkurencieschopní a mohli poskytovať služby. Mali by sme si stanovovať ciele, ktoré aj v roku 2020 budú v súlade s trhom. Na druhej strane treba pamätať na to, že sú tu aj súkromné investície. Ak teda e, stanovujeme čísla, ktoré sú príliš vysoké a nikto zo súkromného sektoru investovať nebude, pretože neexistujú zdroje, vtedy musíme pripustiť, že sme spravili chybu Áno, dobre, treba mať e, ciele, ktoré sú ambiciozne, ale netreba to prehnať. Investície v mestách e, znamenajú husté siete. Treba rozlišovať e, centrami obyvanosti a vidieckým priestorom. Mohlo by sa stať, že technologická neutralita nebude zachovaná. Treba dať na to pozor. E, máme zadefinovanú e, vec, ako je otvorený prístup open access. Netreba vymýšľať nové definície. Máme tu finančný nástroj Spájame Európu. V rámci roz, diskusí o rozpočte sú navrhované ďalšie krátenia a nechceme, aby sa CEF stalo obeťou. Chcem počerknúť predrečníka. Pre Európu je dôležité, aby sme v tejto oblasti mohli byť na špičke. A ak Európa má zmysel, potom musí byť určitá rovnováha medzi slabšími i silnejšími členskými štátmi. A práve tie slabšie potrebujú podporu cez európske opatrenia. Treba upozorniť všetkých, ktorí chcú krátiť rozpočet, že to nemusí byť celkom v zmysle tej Európy, ktorú chceme. Ďakujem. Ďakujem. Pán Andus Dotian. Ďakujem. Chcem začať tým, že poďakujem spravodajcovi, pánovi Tošanovského, za jeho prácu a ďakujem aj za to, že tak úzko spolupracoval aj s tieňovými predstaviteľmi a naozaj jeho správa je dobre vyvážená a musím povedať, ale žiaľ, ako hovoril pán Kreutzmann, v súvislosti s telekomerčnou sieťou a v súvislosti s rozpočtovými otázkami sa hovorí aj o nástroji eh, CEF, Connecting Europe Facility, a prirodzene súvisí to aj s, so službami e-government a tak ďalej. Tam sú príslušné opatrenia potrebné a prosím vás, kontaktujte sa v rámci svojich e, štátov aj s tými, ktorí to majú na, starosti. Je dobré, že e, máme ambície a vypláca sa to. Aj zo, nakoniec pán, pán Hartmann to spomínal a aj ten vyšší stupeň návrhu pre CEF, aj tie kompromisy e, sú dobré a ide o to, aby súkromní užívateľia mohli tiež pripájať hardware na tieto siete a to tiež môže prispieť k vytvoreniu konkurencia schopného trhu na, e, teda v Európe. Pokiaľ ide o vlastníctvo infraštruktúr, Napríklad tam sa ukázalo, že je to veľmi dobré, ako sa to rieši treba v Hongkongu alebo Japonsku. Tam vlastne to pokrytie vysokorýchlostnou sieťou je ozaj na vysokej úrovni. Treba si rozdeliť to, čo sa týka infraštruktúr a telekomunikačných služieb, ktoré sa tu poskytujú. Teda v tomto návrhu sa to zohľadňuje a v budúcnosti teda treba predvídať, ako sa asi uberie vývoj trhu. A preto by som bola rada, keby sa zachoval tento rozdiel aj v, pod, v tých kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Taktiež sme e, vzali na vedomie to, čo hovoria expertné skupiny. Potrebujeme naozaj nezávislých predstaviteľov, nezávislý panel a je veľmi dobré, že pani Trautmann e, na toto poukázala a prišla s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. A pokiaľ ide o služby, a o tom sa nehovorilo, navrhla sa rôzne projekty na ochranu detí v súvislosti s tým, že by to ale malo dopad na e, ten rozpočet. Ale treba, že ako by sme mali poučiť verejnosť, aby dokázala dobre a správne a bezpečne zaobchádzať s internetom. Myslím, že toto ale by nemalo ísť z tohto rozpočtu. To nie je na tieto účely povedzme, že každé dieťa, ktoré je online, že by malo byť zabezpečené a preto by sa mali riešiť nejaké otázky, že keď deti používajú internet, s čím sa môžu stretnúť, aby to bolo teda bezpečné pre deti. Takže sú tu aj problémy, ktoré, ktorým musia čeliť mladí ľudia, ktorí sú online a tieto problémy treba tiež riešiť. Takže proste je tu viacero užitočných vecí, ktoré s týmito peniazmi môžeme urobiť hlavne teraz a hlavne keď vlastne má dosť nastať to, že ten rozpočet sa bude škadať. Ďakujem. Ďakujem pani Del Castillo. A tým vlastne ukončia tieňový. Nech sa páči. Áno, ďakujem. V prvom rade chcem zablahoželať pánu Tošenovskému mene Šedeus. poďakovať v mene tieňových spravodajcov. Chcem zablážať pánu, pánovi Tošenovskému v mene tieňových spravodajcov a skutočne súhlasím s veľk- väčšinou toho, čo sa tu povedalo. Beneficios eh, de una acción a myslím si, že z toho jednoznačne vyplýva aké výhody má práca výboru na podpore rozvoja dopravných a telekomunikačných sietí. E, táto podpora, ktorú vyjadruje komisia tomuto úsiliu, je veľmi dôležitá, pretože každodenne uh, sme svedkami toho, že sa rozširuje objem výmeny údajov. Urobil sa celý rad štúdií s výhľadom do roku 2017-2018, ktorých sa predpovedá masívny rast v tejto oblasti. A takže je potrebné urobiť zmeny vo vysokorýchlostnom internete prístupu k týmto sieťam aj pokiaľ ide o videa. A je to aj ďalšia vec, ktorej by sa mala venovať pozornosť. A súvisí to s e, náložením prostriedkom na rozvoj vysokorýchlostného internetu. Myslím si, že to je dôležité, pretože uh, je to dôležitá oblasť služieb a je potrebné, aby sa vychádzalo z úlohy týchto služieb, pokiaľ ide o digitálne služby alebo. Aha. A že Ehm, zrejme ide o... Genera ehm, keď o tom, že sa zavádzajú digitálne služby, tak ehm, sa tu hovorí o potrebe nového stimulu a uspokojovaní potrieb spotrebiteľov. Pokiaľ ide o druhý, tretí a štvrtý krok tohto procesu, e, tak tu ide o posilnenie dosahu tejto služby nielen v jej počiatočnom štádiu, ale ide tu o jej e, prispôsobenie potrebám celého odvetvia, takže musíme sa zamerať na tento konkrétny aspekt poskytovania digitálnych služieb. E, takisto by som chcela poukázať na jeden problém a je dôležité, aby sme sa vyhýbali tomu, že pri použití tohto fondu hovoríme tu o fonde vo výške, o výške 100 miliónov eur. Teda je to Connecting Europe Facility, čiže je to 100 financie vyčlenené na program CEF. Musíme zabezpečiť, aby sa tieto prostriedky nepresunuli inde, napríklad do oblasti dopravy. Samozrejme, odvetvie dopravy má svoje potreby, ale neželáme si, aby z tohto titulu sa znižovali tie výdavky, ktoré komisia predpokladá pre odvetvie telekomunikácií. Preto je potrebné, aby sme všetci vyvinuli úsilie vo vzťahu k našim vládám a bude potrebné konať rokovania týkajúce sa využitia tohto fondu ako celku. My si želáme, aby sa sumy, ktoré boli pridelené na jednotlivé odvetvia, skutočne rešpektovali. To má kľúčový význam, pretože pokiaľ nebudú k dispozícii prostriedky na e, investovanie, teda na, na investovanie do telekomunikácií, nedosiahneme náš cieľ. Ďakujem. Pán Ody má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca e, hovoríme o problematike týkajúcej sa európskych, e, transeurópskych telekomunikačných sietí a hovoríme aj o globálnom rozvoji e, dopravy, energetiky a telekomunikácií. Predpokladá sa na to 50 miliard eur a 9,2 miliardy eur to je tá suma, ktorá sa má venovať e, našej konkrétnej oblasti. E, myslím si však, že toto je veľmi vzdialené e, od skutočných potrieb, pretože investície, ktoré sú potrebné pre náš kontinent, sú nepomerne vyššie. Preto si myslím, že eh, je potrebné, aby sme si položili otázku, či v rámci tohto obrovského infraštruktúrneho plánu, ktorý postupne získava aj politický konsenzus, či máme skutočne reálnu predstavu o tom, čo sa dá e, dosiahnuť do roku 2020, či budú k dispozícii potrebné sumy, ktoré vychádzajú aj z analýzy logiky trhu. A Chcel by som teda hovoriť aj k druhému bodu. Je potrebné, aby sme sa dohodli na tom, že v tom momente, keď trhy nepokryjú potreby, musí do toho vstúpiť verejná sféra, aby sa pre európskych občanov zabezpečila rovnosť príležitosti prístupu k sieti bez ohľadu na to, kde žijú na európskom území. Máme na to aj právny nástroj, pretože máme nástroj, ktorý sa týka práve týchto najodľahlejších oblastí, vrátanie horských oblastí a ostrovov. To znamená, že vo vzťahu k týmto sieťam musíme prejaviť európsku solidaritu, pokiaľ ide o financovanie. Podľa mňa e, sme nevenovali dostatok času téme financovania. Existujú členské štáty, ktoré už presiahli, e, prekonali e, hranicu do 21. storočia tým, že majú celý rad inovácií v týchto odvetviach. V 21. storočí budú tieto inovácie nadobúdať na význame, ale Európa sa dostáva do etapy, keď nie je schopná dostatočne financovať tento rozvoj vo všetkých svojich e, častiach. E, chcel by som uviesť príklad môjho štátu, ktorý financoval celú výstavbu elektrickej rozvodnej siete vo vidieckých oblastiach a podarilo sa to v rekordnom čase. Všetci francúzskí občania majú prístup k elektrickej sieti a pritom to bolo financované len francúzským štátom. Keď hovoríme o veľkých európskych e, finančných a investičných fondoch, e, tu do veľkej miery tú sumu platí užívateľ a to do istej miery umožňuje zachovávať túto európsku solidaritu. Ja e, som v mojej skupine v menšine s mojim názorom, ale domnievam sa, že ak chceme posilniť nádeje ľudí, a mať kontinent, ktorý bude modrou zónou na planete, je potrebné, aby sme využili logiku trhu, európsku solidaritu a správne spôsoby financovania. Ďakujem, pán e, Ody, ďakujem vám aj za vaše návrhy. A teraz odovzdávame slovo komisii. Ehm, mám e, príležitosť uvítať nového riaditeľa pre komunikácie, pán Roberto Viol, myslím si, že poprvýkrát vystupuje pred našim výborom. Výbojte v parlamente. Ďakujem. Pani predsednička, pre mňa je cťou byť medzi vami. Ja už som bol v parlamente aj predtým, keď som vykonával funkciu predsu, predsedu skupiny e, regulátorov a predsedu skupinu pre radiofrekvenčnú politiku, ale teraz e, tu poprvýkrát vystupujem ako pracovník komisie a ďakujem vám za túto príležitosť. Ďakujem spravodajcom, e, tieňovým spravodajcom, ako aj poslancom za ich prácu a dnešnú rozpravu. Dnes e, tu skôr počúvame a sme radi, že sme mali možnosť vypočuť si túto dôležitú rozpravu a prečítať si e, príslušné správy. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť programu CEP, e, CEP ICT pre Európu. Toto je veľmi e, dôležité z hľadiska nákladov a ich porovnania s tým, čo by znamenalo e, rozšírenie na celé územie. Vypočítali sme, že CEP je multiplikačným faktorom, ktorý predstavuje e, pred, asi minimálne trojku pre finančné a investičné nástroje. Je táto e, suma e, sa teda výrazne zvýši a keď e, hovoríme o 50 50 miliónoch, tak to je len 20-25 To sú štartovacie peniaze. Tento program sa netýka potrieb konkrétneho sektoru, telekomunikácií. Program CEF ICT e, IKT e, má za cieľ zlepšiť lepšie elektronické služby zo strany verejných inštitúcií smerom k občanom, vytvoriť možnosti, aby sa naše e, malé podniky mohli zapájať do infraštruktúry cloud. Tento cloud computing umožňuje malým podnikom, aby získali prístup k rýchlým počítačom a službám. V, bez ohľadu na to, kde sa tento malý podnik nachádza. Čiže mal by mať rovnaké podmienky ako veľká korporácia. Pritom malé a stredné podniky sú pre európsku ekonomiku mimoriadne dôležité, čiže nejde tu iba o budovanie infraštruktúry. CEP pozostáva z dvoch prvkov. Je to infraštruktúra a služby. E, tieto dve časti navzájom spolu súvisia. Bez infraštruktúry nie je žiadna služba a infraštruktúra bez služby nemá žiadny význam ale tento dvojpilírový program má jednu osobitnú črtu tá servisná časť, časť dodávky služby má celoeurópsku dimenziu, ale e, tu hovoríme aj o občanoch, ktorí sa pohybujú ako aj podniky, ktoré sa pohybujú z jedného štátu do druhého v rámci daného štátu a tak ďalej. To všetko e, zvyšuje význam možnosti využívať e, elektronické služby v rámci EÚ e, a takisto to poukazuje na dôležitosť toho, aby mohli prostredníctvom elektronickej karty občania cestovať po celej EÚ a využívať napríklad zdravotnícke služby. Čiže je to otázka IKT takisto. E, e, tá, ako som už povedal, tá e, časť služieb, tam má pán európsky rozmer, zatiaľ čo časť infraštruktúry má veľmi výrazný lokálny, miestný rozmer. E, program prístupu k vysokorýchlostnému internetu má tendenciu byť e, lokálny. Takže potrebujeme, aby sme mali na lokálnej úrovni dôveryhodných partnerov. Uvedomujeme si, že prebieha diskusia o e, CEP IKT, ktorá spadá do širšieho rámca viacročného finančného rámca, ale e, nejde tu len o peniaze e, na výdavky, ale hlavne na investície e, k projekty, a ja verím, že tých projektov, ktoré môžu byť financované a ktoré možno považovať za úspešné v dlhodobom meradle, budú úspešné a tieto peniaze proste, že, že bude možné, aby si tieto projekty na seba postupom času zarobili. Čiže nehovoríme len o čistých výdavkoch. Okrem toho, úspory, ktoré možno takýmto spôsobom dosiahnuť v zdravotníctve aj v štátnej správe sú významné. Predovšetkým v zdravotníctve možno dosiahnuť obrovské úspory, e, čo znamená, že rovnaká úroveň zdravotníckej starostlivosti sa môže poskytovať za, nižšie, za menej peňazí. A keď hovoríme o T, mali by sme na to pozerať predovšetkým z hľadiska, čo môže tento program priniesť a koľko verejných eh, financií pomôže ušetriť. Teraz by som sa chcel pozrieť, ako by to vyzeralo, keby sme tento program nespustili. Podľa našich um, výpočtov by v krátkodobom meradle 50 miliónov občanov ne, nezískalo prístup k širokopásmovému internetu. Okrem toho uh, niekoľko sto E, stovák inštitúcií, ktoré v súčasnosti aktívne pôsobia v oblasti služieb, by nedostali potrebné, e, pod, potrebnú podporu na to, aby mohli využívať technológiu cloud. Tým pádom rizikuje, riskujeme, že naše malé a stredné podniky budú od tejto technológie odrezané. Toto je ale kritická kryžovatka vývoja pretože e, širokopásmový internet sa nedo, nerozvíja dostatočným tempom v Európe a podiel Európy e, v, e, v, vo vyspelej infraštruktúre v G4 je len 3%, preto eh, aj parlament pripisuje obrovský význam tejto problematike, rovnako ako komisia. Ďakujem za možnosť vystúpiť. Grazie a lei, dottor Viola, e gli auguri per il suo lavoro e la certezza che... Ďakujem, doktor Viola. Želám vám veľa šťastia v ďalšej práci v rámci komisie i našom komisii, našej, našom výbore. Teraz dá, dostane slovo pán Krojcman. no problem. Je. Eh, Pani predsedkynia, skutečne velice rýchle. Pani predsednička, iba veľmi rýchlo. Myslím, že v spolupráci s kolegami sa snažíme dosiahnuť dva ciele, ktoré stoja trochu proti sebe. A to podporiť maximálnu rýchlosť či maximálnu technickú úroveň, ktorá tu dnes existuje a zároveň neizolovať vidiecké oblasti od možnosti prístupu k týmto technológiám. Som presvedčený, že s kolegami budeme vedieť nájsť toho spoločného menovateľa a smerovať finančné prostriedky do podpory maximálnych rýchlostí, respektíve maximálnych technológií. A zároveň vyšli v ústrety tej možnosti, ako tieto finančné prostriedky podporiť či rozšíriť o ďalšiu oblasť. Tak ako povedal kolega, aj ja si trúfam povedať, že to, čo sa nám dnes javí ako vysoké či najvyššie rýchlosti, vieme, že v roku 2020 o 6 rokov tieto rýchlosti už ako najvyššie označované nebudú. Zrejme technika predbehne všetko ostatné. To, čo už odznelo z úst pani Trautmann, ktorá žiadala, aby sme než, neizolovali vidiecké oblasti, aby sa tento priestor neizoloval. Myslím si, že treba nájsť eh, v rámci kompromisu taký priestor, aby eh, sa dramaticky nerozširoval rozdiel medzi mestom a vidiekom. Povedané jednoducho. To, čo povedal pán Kreutmann, open access, otvorený prístup – Nechceme sem vnášať žiadne nové definície, aby sme to celé nekomplikovali. Chceme, aby to bolo jasné pre všetkých, ktorí chcú tieto prostriedky využiť tak, aby sme mali definíciu e, jednoduchú, jednoznačnú a vžitú. E, pán Ody sa vyjadril o motivácii ďalších eh, budúcich účastníkov zo súkromného sektoru, aby eh, ďalšie financie boli širšie, aby ich bolo v rámci zdrojov viacej a aby eh, priemysel v rámci verejného vypočutia bol motivovaný otvárať ďalšie priestory. Možno sú tu oblasti, ktoré nie sú celkom presne zadefinované a dúfame, že ich budeme vedieť s kolegami spoločne nájsť. Ďakujem e, za e, skutočne vynikajúcu spoluprácu kolegov tieňových spravodajcov. Ďakujem pani predsedkynia. Ďakujem pán Tošinovský. Tým sa končí e, výmena názorov. Budeme teraz postupovať tak, že 5. novembra budeme v ITRE Eh, hlasovať a v januári 2013 budeme hlasovať v pléne. Teraz ďalší bod programu, to je bod 15, to je zmena a doplnenie smernice 2003 lomeno 98 o opakovanom použití informácií verejného sektora. Budeme sa eh, venovať pozmeňujúcim návrhom a dávam slovo pánovi Ivajlovi Kaufinovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som vás stručne poinformovať o stave veci, pretože naďalej treba vypracovať stanovisko výboru. Dostali sme asi 130 pozmeňujúcich návrhov. Um, chápem to tak, že anglická verzia týchto pozmeňujúcich návrhov um, má byť k dispozícii. Ešte ďalej to nebolo prekladané ale pokiaľ ide o detaily e, pozmeňujúcich návrhov, poviem vám, e, aký mám všeobecný dojem z toho, ako e, ich kolegovia predkladali, čo nimi sledovali. Myslím, že väčšina z nich je všeobecne v línii k sprístupneniu informácií. Napriek tomu treba dať pozor na tie citlivé otázky, o ktoré sme už uviedli. A ide tu aj o stanovenie ceny. Viacero pozmeňujúcich návrhov je venovaných otázke, čo má byť zahnuté v cene verejných informácií, ktorá bola predložená. Ide ďalej o zmenu postupov odôvodňovania ceny má byť menšie bremeno a menej práce na verejné orgány, ktoré tieto informácie majú poskytovať. Ešte raz by som chcel, aby sme zašli ďalej, než je len toto. Ak má táto smernica naozaj fungovať, mm, nesmieme príliš zaťažovať verejné orgány a nesmieme kontrolou zneužívať informácie, ktoré sú majú byť poskytované verejnosti a o verejnom sektore. Politické skupiny, tieňoví spravodajcovia spoločne so mnou prejdú pozmejúcimi návrhmi a budeme sa snažiť dospieť ku kompromisom. Dúfam, že sa nám podarí e, sformulovať text, ktorý bude môcť podporiť e, čo najväčšia väčšina Tri výbory už predložili svoje návrhy. Je to výbor pre, komisi- eh, výbor pre kultúru, už eh, hlasoval. Tento týždeň sa má eh, hlasovať v IMCO a v Júri. Takže všetky pozmienci návrhy a stanoviska do, toho, do tejto správy zapracujeme. Ehm, môžem, keď budeme mať preklady, budeme môcť začať pracovať na kompromisoch čo sa týka mandátu pre rokovanie s, s radou, má byť prijatý 5. E, novembra tu na pôde výboru ITRE. Dovtedy môžeme byť pripravení, no a napokon navrhujem, aby sme sa s tými spravodajcami stretli v Štrasburgu a prvýkrát sa venovali pozmeňujúcim návrhom, prípadne um, kompromisom, aby sme koncom novembra mohli e, hlasovať o stanovisku ITRE. Inak e, v polovičke novembra má byť prvý dátum trialógu pod cyperským predsedníctvom. Má to byť konkrétne 15. novembra. Dobrou správou je, že cyperské predsedníctvo sa snaží e, ísť čo, na, čo najďalej prípadne do konca roka túto otázku uzavrieť. Ehm, je to naozaj veľa práce. Ak však bude rada pripravená takéto niečo urobiť, treba to oceniť. Ešte raz poviem, v Štrásburgu Budeme pracovať nad návrhmi pozmeňovacích návrhov. 5. novembra sa v ITRE bude eh, hlasovať eh, o mandáte eh, na trialógu a 15. novembra sa začne trialóg s radou. Takže to je ten harmonogram, tak ako ho vidíme my. Ďakujem. Ďakujem, pán Kalfin. Takže to bol ten harmonogram. A teraz eh, dám slovo tieňovým spravodajcom, ktoré tu majú eh, za EPP, e pán Sarabat. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Kalfinovi za vypracovaný dokument. Ako povedal, dnes dostaneme všetky pozmenujúce návrhy preložené do angličtiny ne, nebude čas sa sústrediť na konkrétne pozmenujúce návrhy, ale Spravodajca povedal, že podľa neho sa bude dať e, dospieť k spoločnému stanovisku v rámci výboru na hlavnú tému. Ide hlavne o, teda o e, platby e, pre na, na účet nezávislých orgánov a ide o výlučné práva v rámci verejného verejného súkromného partnerstva, napríklad eh, v knižniciach, archívoch a podobne. Myslím, že cieľom všetkých nás je to, aby sa verejné eh, služby, informácie o verejnom sektore dostali prístupnejšími. A otázka je či možno spoplatňovať, dávať poplatky vyššie, ako sú marginálne náklady. Podľa mňa je to ten, je, e, jeden z hlavných problémov. Ak e, uvedieme jasne, v starých prípadoch e, umožníme zvyšovať marginálne náklady, kde to dobre. Ide to vlastne o um, poplatky, ktoré um, budú účtovať verejné orgány, aby mohli takýmto spôsobom pokrývať svoje vnútorné náklady. Um, od, ďalšou otázkou bude verejno-súkromné partnerstvo či partnerstva. Budeme diskutovať o tom, či legislatíva naozaj umožňuje týmto partnerstvám, aby fungovali. V Štrásburgu začneme diskutovať o konkrétnych pozmenujúcich návrhoch a dúfam, že spravodajca, tieňoví spravodajcovia budú schopní dospieť k čo najväčšiemu počtu kompromisov. Ďakujem pekne. Nevidím, že by to bol zástupca ALDE. Takže pani Anders Dottir za zelených. Ďakujem. Chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Väčšina pozmeňujúcich návrhov od kolegov bola tiež e, zapracovaná bol to pôvodne silný návrh komisie. Máme možnosť ešte tento návrh posilniť zo strany parlamentu. Mám ešte nejaké poznámky. Pri poslednej výmene názorov som povedala, že rada sa vyjadrila kvalifikovanie k otvoreným formátom. Rada um, obmedzila definíciu uh, otvorených formátov na uh, E, iný. a takýmto spôsobom sa definícia e, obmedzila, preto som predložila pozmeňujúci návrh. Tak, aby sme nevylúčili tie formáty, ktoré chcú malé stredné podniky, e, obecné rady a neziskové organizácie a súkromné osoby. Na, bola by som rada, keby ste to návrhy podporili. Ide o články 2 a 5. Som prekvapená, že požiadavka na neutralitu technológie sa obravila iba v návrhu skupiny EPP. Teoreticky znamená táto neutralita, že nerozlišujeme medzi PDF a ďalším formátom. Myslím, že by sme mali pripustiť obidva formáty. Nie som v zásade proti tomuto návrhu, e, treba však sa snažiť o otvorené e, formáty a tie vlastnícke používať iba tam, kde sa otvorené nedajú ľahko implementovať. Prečo som tohto názoru? Nechceme znevýhodňovať malé stredné podniky a neziskovky, pre ktoré by bude ťažšie zabezpečiť interoperabilitu eh, z hľadiska vlastných eh, eh, formátov. Všeobecné pravidlo formátov je naozaj povzbudivé. K tomu veľa pozmeňovacích návrhov nemáme a tu plne podporujeme spravodajcu a komisiu. Tiež sa tešíme pozmeňujúcim návrhom v výbore Júri aby informácie o verejnom sektore, ktoré sú digitalizované v, sú, sú, v spolupráci so súkromnou stranou, budú sledovať eh, podmienky exkluzívnosti uvedené v zmluve medzi uh, súkromnou a verejnou stranou. A sme, bolo by veľmi zlé, keby verejno-súkromné partnerstvo skončilo monopolom údajov či obmedzovaním prístupu. Chcem sa vrátiť otázku súkromných vysielateľov, vysielacích spoločností. Takéto spoločnosti sú vylúčené z pôsobnosti smernice. Je verejné vysielanie za verejné peniaze, ale je tu kultúrne využívateľný obsah často je neprístupný. Dajme príležitosť mladým ľuďom, aby sa mohli zúčastňovať takých médií, ktoré sú pod kontrolou entit, eh, entít, ktoré majú nejaké verejné posolstvo pre verejnosť, pretože spoločný priestor v Európe za posledných 100 rokov sa zmenil. Mnohí v Európe, ako som ja, e, narodila som sa v roku 79, e, neviem, nepoznám veľa z iných e, um, jazykov či jazykových programov. Počula som nejaké programy po nemecky iba preto, lebo to niekto zavesil na YouTube nachádza iba e, niekoľko klipov, ale inak sa napríklad k nemeckému obsahu neviem dostať. A chceme liberalizovať archívy vysielacích spoločností, nemožno nechať podmienky neurčité. Ak e, naša švedská spoločnosť e, to prispôsobí na internete, nemôžem súhlasiť, aby to isté nespravili napríklad belgickí vysielatelia. Keď sa vrátim do Švedska po skončení svojho pobytu v Bruseli. neviem, či uvidím vhodné prostredie pre mladých Európanov na budovanie spoločnej európskej identity. Treba využiť hospodársky i um, kultúrny potenciál obsahov, ktoré sú vysielané. V Európe potrebujeme súdržnosť ako možno žiadať od mladých ľudí, aby sa učili o e, dejinách a zaujímali sa o históriu, ak prístup k takýmto obsahom nie je možný. Takže poproste, aby ste podporili e, vysielacie spoločnosti súkromné e, vzhľadom na smernicu o PSI, pretože naozaj takých obsahov, ktoré možno opakovane používať, nie je veľa. Ďakujem. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil. Takže dám slovo zastupcovi Európskej komisie. Ďakujem, pani predsednička. Tak ako predtým musím povedať, že podpora zo všetkých strán tejto snemovne je naozaj povzbudivá. Osobitne e, ďakujem spravodajcovi za ochotu pokročiť dopredu a postarať sa o kompromisné pozmenujúce návrhy. Tešíme sa na e, nadchádzajúci trialóg. Jasná podpora zo strany parlamentu myšlienkam, ktoré sa nachádzajú v návrhu komisie, je naozaj vítaná a posilní nás v rozhovoroch. Treba povedať, že niekoľko členských štátov nie je celkom presvedčených o tom, že e, informácie o verejného sektora nie sú práve najlepšou myšlienkou, že by sa nemali ďalej opakovane využívať Treba sa snažiť, aby sa táto myšlienka stala verejne akceptovanou. Som si istý, že tí, ktorí podporujú túto myšlienku na tejto pôde, pôjdu tiež vytýčeným smerom. Ďakujem, pán Kalfin. Chcete sa na záver vyjadriť? Just two sentences. Ďakujem. Chcem v prvom rade poďakovať tieňovým spravodajcom a hlavne za to, že si ozaj, sa ozaj veľmi venovali tejto téme a verím, že to celé úsilie bude veľmi prospešné pre verejnosť. A pokiaľ je o verejných vysielateľov, tak to je veľmi zaujímavý návrh, ktorý tu odoznel a treba to brať vážne, pretože naozaj sa týmto môžu otvoriť veľké príležitosti a ide o to, aby sme mali úplne jasno, pokiaľ ide o otázku duševného vlastníctva. Ale ide taktiež o to, že čím budú dostupnejšie týmto informácie, tým lepšie. A myslím si, že dokážeme navrhnúť také kompromisy, ktoré vlastne neoslabia návrh komisie, ale práve navrhneme naozaj silnú pozíciu, ktorá nám umožní dobrú, úspešne vyjednávať s radou. Ďakujem. Ďakujem pekne, tým sme uzavreli tento bod. Ako už povedal spravodajca, hlasovanie prebehne 5. novembra. A tým sme ukončili vlastne program dnešného predpoludnejšieho rokovania. Začneme o 15. popoludní a stretneme sa tu aj s pani komisárkou eh, pre výskum, inováciu a vedu. Zatiaľ vám prajem dobrú chuť. Dovidenia.